Dobre, takže pokračujeme v našej schôdzi a určite vás poteší, že pani Matera už prišla medzi nás. To znamená, že rovno pristúpime k bodu, ktorý sa týka snahy o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné dôchodkové systémy. Gestorský výbor je výbor pre zamestnanosť. Toto je veľmi dôležitá téma a aj z hľadiska rod, rodovej rovnosti. Pani Matera, ako som spomínala, je zodpovedná spravodajkyňa za našu správu. Utrvala udržateľnosť dôchodkových systémov, to je veľmi zásadná otázka pre všetky členské štáty EÚ a naše stanovisko sa zameriava práve na otázky rodovej rovnosti v rámci dôchodkových systémov. Ide tu o diskrimináciu, ktoré obeťou sa môžu stávať ženy v rámci dôchodkových systémov. To súvisí priamo s tým, že častokrát ženy pracovali kratšiu dobu. V istých systémoch sa zohľadňuje aj priemer, dlhšia priemerná dĺžka života žien. Dôchodkové systémy sú vybudované tak, že keď horšie zarábate, dostanete aj nižší dôchodok. Tešíme sa na to, že si môžeme vypočuť pani Materu a chcela by som dať slovo rovno pani Matere. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Najskôr sa chcem ospravedlniť za oneskorený príchod Jednoducho um, sneh zablokoval niektoré európske letiska, ako ste už povedali, pani predsedníčka. Toto stanovisko sa týka bezpečnejšieho a udržateľnejšieho a adekvátnejšieho európskeho dôchodkového systému. To je pre parlament veľmi dôležitá téma a ja som vzala na seba veľmi veľkú zodpovednosť a preto vítam dnešnú e, diskusiu. Bojovala som proti snehu na letiskách, pred, aby som mohla prísť vzhľadom na to, že ešte neprebehla diskusia s rozličnými fiktívnymi spravodajcami. Minulý týždeň v Štrasburgu na pléne e, počas plenárky e, prebiehala schôdza amplua so všetkými e, spravodajcami a autormi stanovisk z rozličných výborov a vlastne všetko sa to týkalo témy reformy európ- európskych dôchodkových systémov. Dovolte mi, aby som vám oznámila, že naši kolegovia skutočne pripisujú veľký význam týmto témam, ktoré ste vy, pani predsednička, zdôraznili. A síce diskrimináciu žien na pracoviskách. A skutočne ženy majú problém mať rovnaký dôchodok alebo ekvivalentný dôchodok k dôchodku mužov, pretože musia pracovať často v prekérnych e, po, na prekerných postoch, na čiastočný pracovný úväzok a tak ďalej. Takže ženy sú v tomto smere často e, diskritované a kolegovia nás e, istým spôsobom donútili zamyslieť sa, aby sme sa pokúsili zlepšiť e, situáciu v tejto oblasti. V zelenej knihe sa hovorí o parite mužov a žien v európskom dôchodkovom systéme a preto v tomto stanovisku e, chceme e, predložiť naozaj kvalitnú správu. Ďakujem všetkým kolegom z rozličných politických skupín, ktorí mi e, skutočne predložili vynikajúce pozmenujúce návrhy, ktoré mi umožnili pokročiť. Bohužiaľ musím povedať, že medzi 89 pozmeňujúcimi návrhmi ohľadne tohto stanoviska bolo veľké veľké množstvo tých, ktoré sme nemohli vziať do úvahy, pretože sa netýkajú samotnej kompetencie ani mandátu, ktorý som dostala, teda sú mimo aplikačného poľa. Niekoľko príkladov môžem vám citovať, napríklad náš kolega Thompson tu nie, naša kolegyňa Thompson tu nie je prítomná, ale to je pozmenujúci návrh 63, Paliadeli tam vyzýva členské štáty, aby zaviedli povin- nevyhnutné sociálne služby ako štru- štrukturálnu pomoc deťom a integrovaný systém pomoci, aby sa znížila záťaž ľudí a najmä žien, ktoré sa starajú o starých ľudí, handicapovaných a o chorých Samozrejme, že to je dôležitá myšlienka, je to veľmi zaujímavá myšlienka, je dobré o tom hovoriť, ale nie v rámci nášho stanoviska, pretože tam je riziko, že sa dostaneme za hranicu nášho mandátu. Naša kolegyňa ma požiadala, aby som, a kolegovia ma požiadali, aby som pripravila stanovisko E, ktoré samozrejme má veľa zaujímavých myšlienok, ale my sa musíme snažiť zostať v rámci tých limitov, ktoré nám stanovisko stanovuje, pretože v tejto oblasti diskriminácia žien je ešte oveľa dôležitejšia ako v iných sociálnych kontextoch. Dovolte mi teraz dať slovo kolegyniam. Niektorí správodajcovia alebo niektoré tieňové správodajky možno prinesú isté spresnenia k niektorým pozmenujúcim návrhom, ktoré mm, ako si vybočili e, z tejto témy. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Plumb. E, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa vyjadrila k tomu, k tejto správe tak, že by som zablahoželala spravodajkyne za návrh tejto správy. Ja som tieňovou spravodajkyňou v mene skupiny SND. A ja by som sa chcela k tomuto taktiež vyjadriť. Mám pár pripomienok, je to veľmi dôležitá téma. Už sme o tom hovorili aj minulý týždeň v Štrásburgu v rámci výboru pre zamestnanosť a skutočne by som bola rada, spomenuli ste tu ten sneh, ktorý komplikuje situáciu, skutočne by som bola rada, ak by sme mali čo možno najviac riešení, toľko, koľko je snehových vločiek v tých posledných dvoch dňoch. Takže Skutočne by som bola rada, keby členské štáty prišli s takými opatreniami, ktoré by zabezpečili rovnosť medzi príležitostiami pre ženy a mužov. Ale vráťme sa k tej našej správe. Ja by som rada povedala niečo, pokiaľ ide o flexibilitu, alebo podporu flexibility, pokiaľ ide o penzíne veky, aby sme zobrali do úvahy aj túto rodovú uh, rodový element. Nemyslím si, že navýšenie alebo zvýšenie penzijného veku by bolo takým finálnym riešením demografických problémov, ktoré v súčasnosti máme. Sú štúdie, ktoré dokazujú, že navýšenie, zvýšenie veku odchodu do penzie pre ženy by mohol viesť k zvýšeniu počtu žien, predovšetkým starších žien, a ktoré by sa dostali do chudoby. To znamená, chudoba u žien by sa týmto vlastne zvýšila, ak by sme vychádzali z takéhoto logického postupu. Zároveň by členské štáty mali konsolidovať adekvátny charakter penzijných systémov tým, že by bojovali proti di- rodovej diskriminácii na pracovnom trhu. Predovšetkým pokiaľ ide o znižovanie e, rozdielov medzi platmi u mužov a žien. A tu by som významnila ten cieľ, ktorý máme, Eh, aby sme dosiahli minimálne tých 10 redukcie do roku 2020, pokiaľ ide ten rozdiel v platoch medzi ženami a mužmi. Takisto som hovorila o obdobiach, ktoré muži a ženy strávili tým, že sa E, starali o deti alebo o starších rodinných príslušníkov. To by takisto malo byť e, brané do úvahy typy týchto výpočtových systémov ako e, pracovná činnosť, ako plné pracovný úvezok, ako ostatné pracovné zmluvy. Tak ako berieme do úvahy štúdium a iné formy aktivít. Aj pani Lulingová mala k tomuto Eh, v tejto téme v tejto oblasti pozmeňovací návrh kde hovorila o dvoch rokoch. To je vlastne to obdobie, kedy sa vlastne mamičky starajú alebo rodičia starajú deti. Požiadala som výbor, aby začal proces, pokiaľ ide o elimináciu článku 5 odsek 2 zo smernice 113 z roku 2004, kde ide o prístup k službám a tovarom, ktorý umožňuje diskrimináciu žien, pokiaľ ide o dôchodky. Zároveň som požiadala výbor, aby započal štúdiu, a pokiaľ ide o reformu penzijných systémov, k, ktorý sa týka nedostatku žien v európskych inštitúciách, kde by sme zobrali do tieto ciele. Ide tu individualizáciu penzijných práv, vytvorenie mechanizmov, ktoré by boli v súlade so potrebami pre zamestnanosť, s potrebami spoločnosti vo všeobecnosti, predovšetkým keď hovoríme o starostlivosť o deti a starších rodinných príslušníkov. Takisto miera prístupnosti žien do tretieho penzijného pilieru kde by sa zohľadnili viaceré záujmy viacerých e, skupín, ako napríklad ženy migrantky alebo ženy, ktoré pochádzajú z etnických minorít alebo z postihnuté ženy. Zároveň si myslím, že je dôležité, aby členské štáty podporovali výskum dopadov viacerých výpočtových eh, rovníc, kde, ako sa vypočíta index rizika chudoby na určité vekové skupiny, aby sme zobrali do úvahy aj e, tieto rodové nerovnosti. Takisto som požiadala, aby sa e, bral do úvahy e, dopad všetkých nových reforiem, ktoré boli uvedené do praxe vo viacerých oblastiach. E, bolo by dobre, keby členské štáty zlepšili pracovné podmienky, aby umožnili určité stimuly, E, smerom k ženám, aby mohli pracovať dlhšie, teda týka sa to tých žen, ktoré chcú dlhšie pracovať, aby sme zároveň zobrali do úvahy aj to rodové hľadisko. Požiadala som členské štáty a komisiu, aby teda brali ohľad aj na to, e, že zvýšenie penzijného veku by mal byť na dobrovoľnej báze, teda nemalo by to byť záväzné. A takisto som požiadala komisiu, aby sa znížili tlaky na členské štáty, pokiaľ ide o privatizáciu e, penzijných systémov. Myslím si, že každý členský štát by mal podporovať verejný penzijný systém. Z nášho pohľadu ten prvý pilier je najlepším e, pilierom v tomto penzijnom systéme, pretože umožňuje solidaritu medzi jednotlivými generáciami a eliminuje diskriminácie. Takže toto sú tie pripomienky, ktoré som chcela uviesť, ktoré by mohli, ktoré sa odzakladili aj v pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli predložené. A budeme hovoriť s pani Materou aj k stanovisku ktoré e, sme prijali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostanem slovo pani Cornelisen, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. No čo povedať, táto diskusia mi pripomína situáciu, keď som nastúpila prvýkrát do Európskeho parlamentu ako poradkynia v roku 1996. Dostali sme podklady, ktoré sa týkali dôchodkových nárokov sa zaoberali týmto balíčkom na tomto výbore a snažíme sa riešiť diskrimináciu, ktorá sa opierala o tú skutočnosť, že jednoducho žen, ženy žijú dlhšie. Európsky parlament poskytol vtedy samozrejme veľmi jasné stanovisko. Vtedy svojho času ehm, nemal veľké právomoc, takže nemohlo, nebolo možné veľa toho vykonať. Nebolo jednoduché vtedy o tejto téme diskutovať, lebo neboli tam veľké pohyby v rámci dôchodkových systémov. Medzičasom sa ale veci zmenili, lebo ak neupravíme naše dôchodkové systémy, tak jednoducho asi za 10 rokov nastane u nás kríza a táto bude podstatne horšia ako tá aktuálna. Ak Ne, ak ale systém zmeníme, môžeme zároveň odstrániť diskrimináciu, ktorá sa týka žien. Preto my odporúčame návrh 32, ktorý vypracovala pani Thomsen. Musím priznať, že ten jej návrh je lepší ako môj. A toto sa zameriava na ten problém, ktorý sme sa snažili riešiť v roku 1996 a síce, že ženy by nemali byť diskriminované jednoducho preto, lebo ich očakávaná dĺžka života je dlhšia. Zároveň musíme zabezpečiť to, aby sme zabezpečili individuálne dôchodkové práva. Každý má, má mať nárok na dôchodkové sporenie, bez ohľadu na to, či niekto pracuje na čestočný úvezok, je SZČO alebo v nejakom, nejakom netypickom pracovnom právnom vzťahu. Dôležité je myslieť aj na situáciu žien migrantiek, preto tu máme pozmeňujúci návrh 47 tejto súvislosti. Zároveň nesmieme zabudnúť na to, že je dôležité poskytnúť stimuly, aby ženy pracovali. Dôležité je, aby tu existovala rodová rovnosť. Dôležité je, aby ženy neboli konfrontované iba s, dôvodmi na to, aby nepracovali. Potrebujem, aby ženy boli zapojené do trhu práce. A posledná pripomienka, pani Plum spomínala prvý pilier versus druhý pilier. Ja viem, že to je veľká diskusia, ale nemyslím si, že sa musíme na tom vlastne zhodnúť, lebo toto je niečo, čo spadá do kompetencií členských štátov. V Holandsku máme veľmi silný druhý pilier dôchodkového sporenia, a myslím si, že pre udržateľnosť dôchodkov je to nevyhnutné a zároveň je nevyhnutné zabezpečiť to, aby druhý pilier bol prístupný každému, aby tam nebola diskriminácia. A to je samozrejme niečo, čím sa môžeme zaoberať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Luling. Ďakujem, pani predsednička a ja som predniesla niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktorých cieľom je vyjasniť a skoherentniť správu. K úvodnému ustanoveniu jedna som predniesla opravy, pretože súčasné výpočty e, sú jedna vec a výpočty penzie sú druhá vec. Nás zaujímajú výpočty penzie, koľko rokov, aký plat treba mať a preto som predniesla tento pozmenujúci návrh, pretože nemožno miešať jablká s hruškami. Takisto som predniesla pozmenujúci návrh k úvodnému ustanoveniu B, pretože je dôležité povedať, že ženy majú viac tendenciu ako muži prerušiť svoju pracovnú činnosť alebo pracovať na polovičný úvezok, aby sa mohli venovať rodinným povinnostiam. A tam som povedala, áno, tam treba kompenzáciu za toto obdobie. Aj v systéme v mojej krajine už máme v tomto smere nejaké kompenzácie. To znamená, že E, každej žene sa e, jedno dieťa ráta a starostlivosť o jedno dieťa ráta ako dva roky pri výpočte odpracovaných rokov na dôchodok. Ja si myslím, že sa treba sústrediť na podobné žiadosti, ktoré sú rozumné, existujú a netreba sa dožadovať až v takých prípadoch, keď si ženy, ktoré, alebo ľudia, ktorí nikdy nepracovali, pracovali na polovičný úvezok alebo podobne. Ako viete, v európskych dôchodkových systémoch máme predovšetkým verejný dôchodkový systém, tá, tam sa berú do úvahy odvody, ktoré sa do dôchodkového systému odvádzali na základe príjmu a potom vy nemôžete niekomu na základe toho dať mužovi alebo žene vyššiu penziu, pretože e, nedostatočne pracoval alebo nedostatočne zarábal. Nemôžete mu dať nižší príjem. E, Tí, ktorí pracovali napríklad 40 rokov v mojej krajine a odvádzali do dôchodkového systému, tak oni si myslia, že by mali mať vyšší dôchodok ako tí, ktorí pracovali na polovičný úvezok. Vy toto nemôžete kompenzovať v režime, pretože to by bolo nespravodlivé voči tým, ktorí e, odvádzajú viac a dlhšie. Čiže ja si myslím, že treba myslieť na kompenzácie na základe toho, čo som uviedla keď má niekto dieťa alebo sa stará o niekoho v rodine, ale dožadovať sa iných vecí nie je kompatibilné so systémom a nie je to spravodlivé voči ostatným poistencom. A preto som zrušila úvodné ustanovenie C, kde sa hovorí o pauperizácii. Ja si myslím a musím vám povedať, že v mojej krajine je dochádza k pravému opaku ako to, čo sa hovorí tu. Tí najlepšie žijúci sú dôchodcovi alebo majú relatívne dobré dôchodky a tí najhorš, najslabší sú ženy, ktoré nikdy nepracovali a ktoré sa vydali za mužov, ktorí pracovali celý život, aj ak pracovali, to je ešte lepšie a keď sa tieto ženy nerozviedli, tak sa majú veľmi dobre. Najhoršie na tom sú e, rozvedení ľudia, ktorí nepracovali dostatočne dlho a ktorí neboli eventuálne poistení. V mojej krajine žiadna žena, ktorá pracovala 40 rokov ako ja a pravidelne odvádzala 40 rokov odvody, že by mala také vysoké dôchodky. To sa nám nepodarilo. Ale napríklad nikdy nemá taký dôchodok ako vdova po riaditeľovi. A, a tieto vdovy majú niekedy vyššiu penziu ako ja, čo som pracovala 40 rokov. A to je všade trochu prítomné a netýka sa to vôbec tejto našej dnešnej témy. Takže Skôr by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako kompenzovať ženám tie obdobia, keď sa starajú o svoje deti, o výchovu detí. A preto trvám na tom, že netreba žiadať, tak ako to výborne povedala spravodajkyňa, ktoré sú mimo nášho akčného rádiusu sú veľmi dobré úmysly spojené s mnohými pozmenujúcimi návrhmi, ale bohužiaľ vôbec sa to netýka tohto návrhu stanoviska. A ak vy chcete, aby tieto návrhy stanovisk boli vzaté do úvahy, tak prosím vás, sústreďme sa na to, čo je podstatné pre ženy. A myslím si, že rovnako treba Máme tu jeden odsek, ktorý by som zrušila. Tam sa hovorí, že dôchodkové systémy musia e, vychádzať z, vo vlastných opatrení a trvalých, kde by sa e, brali do úvahy obdobia neaktivity a čiastočného úväzku u žien. To je nemožné. Jediné, čo je možné, je prepojiť alebo dať ženám alebo aj mužom istú výhodu, ak sa venujú deťom, a keď prestanú svoju aktivitu a venujú sa rodine, tak nech majú tie isté výhody ako ženy. Takže ja som za to, aby sa zrušilo všetko, e, čo samozrejme je dôsledkom dobrých úmyslov, ale v žiadnom prípade nemá nič spoločné s týmto a skoncentrujme sa na realistické žiadosti a na tie, ktoré môžu byť aj zavedené do praxe. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo pani Matere, aby zhrnula diskusiu. Grazie, allora, sicuramente... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som si vypočula všetky pripomienky kolegov a kolegyň aj tieňavých spravodajcov a myslím si, že v niektorých oblastiach sme toho istého názoru, čiže je potrebné, aby sa zvýšil vek odchodu do penzie, potom môžu byť ženy aktívnejšie a týmto môžu robiť aj veľký príspevok pre našu spoločnosť. Ale zároveň treba dávať pozor na to, že žena že žena sa týmto vystaví vyššiemu riziku. To potom má vplyv aj na jej zdravie a na jej životný štandard. Vieme, a aj to tu častokrát hovoríme u nás vo výbore, že e, vyššia, dlhšia očakávaná dĺžka života u žien je spojená aj s vyšším rizikom, že ostanú samé alebo že mm, upadnú do chudoby. Čiže musíme brať do úvahy aj tieto elementy, ak hovoríme o zvyšovaní veku odchodu do dôchodku. Čiže toto riziku to je a vo veľa členských štátov sa musíme e, priblížiť európskym podmienkam. Mali by sme tu teda mať určitú vyrovnanosť. A k tomu, čo ešte teraz povedala pani Lulingová, no nema, mali by sme sa postarať o to, aby dobré úmysly neboli v rozpore so stanoviskami. Ide tu veľmi špecifickú tému. Nesmieme e, dopliesť tých, na ktorých sa vlastne takéto stanoviska smerujú. Sústredíme sa predovšetkým na tých, ktorí pracujú na ženy z etnických skupín alebo postihnuté ženy, ale poprosím vás, nesprávme chybu, že by sme potom opakovali správy z minulosti, pretože by sa nám nepodarilo dosiahnuť, na, dosiahnuť koncenzus k dôležitým témam. Mali by sme možno ďalej diskutovať, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, o rovnosť medzi ženami a mužmi, aby sme premostili túto priepas, pokiaľ ide o platy žien a mužov, ale nemôžeme teraz vymenovať všetky príčiny takéhoto stavu, pretože inak takéto stanovisko vôbec nebude vyvážené. A to, čo povedala pani Kolelisová, s tým súhlasím. To je takisto dôležitá téma. A Mm, je to dôležitá téma. Ešte aj bola aj v roku 1996, keď prišla do parlamentu a vďaka Lisabonskej zmluvy teraz parlament má nové právomoci. Ale je to ako keby sa to celé začarovalo čarovnou paličkou. Máme teraz viac kompetencií a mali by sme ich využiť, aby sme dali počuť náš hlas. O to ide v našom stanovisku. Musíme jasnejšie povedať náš názor. a e, teraz sa snažím rozluštiť tie poznámky, ktoré som si tu v priebehu príspevkov písal. A potom ešte pozmeňujúci návrh, ktorý spomínala pani Thompsonova. Je, tu nov, je to nový pozmeňujúci návrh, kde sa kde sa hovorí o správ, penzijných správnych fondoch a tu by mali byť zobrané do úvahy všetky penzíne zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ale áno, to je nový element, možno v najbližších dňoch, keď tu budeme zasnežené, nebudeme sa môcť pohnúť, tak by sme mohli o tom ešte diskutovať oveľa viac, pretože musíme nájsť určité kompromisné, kompromisné pozmenujúce návrhy a myslím si, že väčšina z pozmenujúcich návrhov by, sa, by sa týmto dala e, zapracovať. Myslím si, že som teraz neopomenula nič, čomu som sa chcela vyjadriť a ak by som ešte v budúcnosti mala slovo, tak sa ho vyjadrím. Ďakujem pekne, pani Matera. Hlasovanie sa uskutočí v našom výbore 13. decembra a potom na výbore pre zamestnanosť budeme hlasovať 1. februára. Pevne verím, že vo februári to bude aj na plenárke. Toto bol posledný bod zasadania nášho výboru. Teraz otvoríme zasadanie koordinátorov s miernym omeškaním, ale pevne verím, že sa nám podarí rýchlo vybaviť náš program. Ďakujem pekne za zasadanie výboru.